Voilà. Alors, l'ordre du jour. Takže na programe teraz máme vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky EU pre zahraničné otázky a politiku bezpečnosti k otázke Sudanu a Južného Sudánu a pán Pivalk si ju nahradí, za čo mu ďakujem. Pán komisár, dávam vám teda slovo. Vážení poslanci, pani predsednička. šesťročné obdobie prechodu e, Sudánu k mieru sa skončí asi o mesiac a toto je historická chvíľa pre Sudán a celý africký kontinent. E, ľudia z južného Sudánu čakali veľmi dlho na túto chvíľu, keď ich e, bude, keď bude prehlásená nezávislosť ich krajiny 9. júla a Európska únia bude zastúpená na obrade nezávislosti podpredsedníčkou komisie. Po referende na začiatku tohto roku sme ocenili snahu e, sudanských orgánov v organizovaní referenda Privítali sme to, že prezident Bašír verejne povedal, že Severný Sudán bude prvý, ktorý uzná nezávislý Južný Sudán. Avšak pozitívna chvíľa po referende sa mm, skončila. Existujú tu a napätie smerom ku konfliktu, sú tu e, násilné strety, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu vojenskému konfliktu medzi severom a juhom Sudánu. Diskutovali sme o Sudáne na Rade pre zahraničné veci v januári a máji. A znovu sa k tejto téme dostaneme 20. júna na Rade pre zahraničné veci ako rada vysoká predstaviteľka povedali, chcú predstaviť komplexnú európsku stratégiu pre Sudán, ktorá sa bude sústreďovať hlavne na južný nezávislý Sudán, ale aj ďalšie prvky, ktoré sú dôležité pre konštruktívnu prácu so Severným Sudánom, vrátanie prechodných oblastí, um, Darfur a Východ. A nielenže budeme členmi založenia nového štátu, ale dvoch nových štátov. Komplexný prístup bude politickou stratégiou, ktorá stanoví všetky kľúčové eh, smery našej politiky smerom k Sudánu. Európska únia má za cieľ podporovať mier medzi dvomi krajinami a demokratizáciu a prosperitu v oboch krajinách. Chceme životaschopné krajiny, ktoré budú dobrými susedmi, zdieľať, budú zdieľať spoločnú hranicu a umožnia cezhraničnú výmenu ľudí, tovarov, kapitálu a myšlienok. Južný Sudán bude potrebovať našu pozornosť, aby stabilizoval štátne inštitúcie, budoval nové inštitúcie a dlhodobo sa rozvíjal. Chceme aby tento štát prosperoval. Pokiaľ ide o možnú stratégiu reakciu, budeme sledovať viaceré dôležité prvky. Chceme zintenzívniť prítomnosť EÚ, chceme vytvoriť európsku delegáciu, chceme iniciovať komplexný e, dialog, stabilizovať Južný Sudán prostredníctvom švedských opatrení a nástrojov vrátane CSDP a nástroja pre stabilitu Chceme zvýšiť e, rozvojovú pomoc. Európska únia práve vyčlenila 200 ďalších miliard eur, ktoré budú k dispozícii Južnému Sudánu. A to znamená, že celková pomoc EÚ predstavuje asi 300 miliard. Pracujeme spolu s členskými krajinami na spoločnom programe, aby sme zmaximalizovali dopad tejto pomoci priamo v teréne. Zároveň budeme pokračovať v humanitárnej pomoci a Budeme pracovať na tom, aby obchod bol súčasťou komplexného prístupu. Severný Sudán na druhej strane e, možno utrpí určité straty, ale potrebujeme podporiť e, reformné prvky e, na severe, aby politický dialog bol inkluzívnejší, aby sa podporovali ľudské práva. Snažíme sa zintenzívniť náš politický dialog s vládou v Chartúme, a moja nedávna návšteva bola zameraná na to, aby sme vysnali signál o zaangažovanosti EÚ a na to nadviazala pozitívna reakcia Chartumu po referende. Mám veľké obavy ohľadom nedávneho násilia a e, vojenskej okupácie určitých miest, ktoré predstavujú porušenie tejto komplexnej mierovej dohody. Vyzvali sme strany, aby sa zdržali akýchkoľvek pro ďalších provokácií, aby rokovali o podmienkach pre dlhodobú mierovú spoluexistenciu miestnych komunít, ktoré žijú v okolí EBA. Budeme tiež naďalej sledovať dodržiavanie e, e, ľudských práv, situáciu novinárov, obrancov ľudských práv a protestujúcich. Jeden z základných princípov CPE bolo vytvorenie demokratickej vlády založenej na rešpektovanie diverzity a základných slobod. Chceme, aby sa rešpektovali základné slobody a inkluzívna demokratická správa na severe aj na juhu. Európska únia zostáva sa naďalej zaujímať. Tiež musím spomenúť Darfur. Darfur, hm. tam eh, ľudia neustále sú eh, vytlačení zo svojich domov. Je to skutočné zlyhanie humanitárnej operácie, ale eh, napriek tomu sa objavujú pozitívne správy. Traja európsky občania, ktorí boli zadržiavaní ako rukojemníci v Darfúre niekoľko mesiacov, boli vypustení, ale napriek tomu situácia v Darfúre je veľmi zlá. Nadalej budeme podporovať snahy na dosiahnutie komplexného a spravodlivého mieru v Darfúre. Budeme sa snažiť e, o pozitívny výsledok e, procesu, ktorého cieľom je vyrokovanie mieru a chceme vytvoriť také podmienky v teréne, aby e, vznikol spravodlivý politický proces. Chceli by sme v Dohu zorganizovať konferenciu všetkých zainteresovaných a radi by sme nasmerovali situáciu tak, aby mier v Darfure bol naozaj trvalý. A tiež musím spomenúť spravodlivosť, pretože trvalý mier v Darfúre nie je možné dosiahnuť bez spravodlivosti a zmierenia. Um, treba ukončiť bezprávie a um, možnosť trestného konania bez postihu. Um, Sudán musí spolupracovať e, s Medzinárodným trestným tribunálom v zmysle uznesenia OSN 1593. Ehm, cieľom Sudancov je to isté, čo pre nás a to trvalý mier. Ďakujem, pán komisár. A teraz dávam slovo v politických skupín pani Nedelčeve na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia. Počas referendum o seba určení Južného Sudánu čo ma zaujalo, bol predovšetkým radosť e, zo strany obyvateľstva. Ľudia boli šťastní, pretože poprvýkrát e, videli pozitívne výsledky. Po 20 rokoch mali pocit, že to, čo chcú povedať, bude vypočuté. To milióny južných sudáncov nesmieme sklamať, ale nesmieme zabúdať ani na obyvateľov severu. Je dôležité, aby v, v demokratickom eláne po referende Rokovania boli čo najtransparentnejšie, aby sa zabezpečil solidný základ budúceho rozvoja na jednej strane každej e, z nových krajín a tiež ich vzájomných vzťahov, ako aj vzťahov s medzinárodným spoločenstvom. Života schopnosť a stabilita severu a juhu sú zásadné, je kľúčové, aby nevyriešené otázky našli riešenie. Hovorím o probléme občianstva, rozdelenia dlhu a výnosov z ropy, tiež ťažkých otázok, neurčených hraníc, na druhej strane referenda e, v oblasti Abeji, Južného Kordofanu a Modrého Nílu musia byť v súlade e, s globálnym mierom. Situácia v Abeji sa zhoršuje každým dňom. Nemôžeme sa dostať do bodu, kedy už nebude návratu a vlastne sa zničí 6 rokov rokovaní. Toto napätie môže ohroziť nezávislosť Južného Sudánu a spôsobiť chaos, ale nesmieme zabúdať ani to, čo sa deje v Darfúre, preto je dôležité brať do úvahy závery konferencie z Dohy, ako, hovoríte, ako ste povedali, pán komisár, a nesmieme zabudnúť na zabezpečenie humanitárnej pomoci a bezpečnosti e, humanitárneho personálu. Transparentné rokovania e, e, sú, znamenajú, že tu musí byť spolupráca a to e, sa odzrkadlilo už v priebehu referendu. Je dôležité, aby to bola politická vôľa oboch krajín aj medzinárodného spoločenstva, aby sa toto premenilo na skutočné rozvojové projekty pre občanov oboch krajín. Oni a ich blahobyt e, sú v centre demokratizácie politickej plurality, rešpektovanie ľudských práv, e, ako aj v oblasti náboženskej diverzity. Pani Dekajzer, dve minúty. 9. júla Južný Sudán bude nezávislý, e, nájde svoju dôstojnosť e, a dôstojnosť e, pre svojich obyvateľov. Pán Pibalks, pripravila som si príspevok, keď som si vypočula váš príspevok, chcem vám položiť, odovzdať kompliment. Musíme byť hrdí tu v Európskom parlamente, na kroky celej EÚ, na spôsob, akým sme zvládli túto vec a naozaj držím palce súdancom, aby dokázali dovieť svoju krajinu k nezávislosti a riešiť veci aj potom. Hovorili ste o zásadných otázkach, otázkach aby jej, ktorá ešte nie je vyriešená politické rozhodnutia, ktoré sa musia prijať. Hovorili sme o tom, ide o občianstvo, dlh e, a tak ďalej. Ale hovorili ste predovšetkým o tom, čo chcete urobiť v oblasti rozvoja a v humanitárnej oblasti, vzhľadom na to, že treba e, učiniť spravodlivosti zadosť. E, povedali ste to zásadné. Ja teda len dodám v čase, ktorý mi zostáva niekoľko vecí. Problém e, rozvoja a humanitárny problém. Tu musíme urobiť ešte všetko, na juhu Sudánu a musíme rozvíjať aj sever, hlavne e, tieto krajiny neizolovať. Táto krajina žije iba z ropy, nemá diverzifikované hospodárstvo, nie sú tu cesty, školy, nemocnice a e, potreby občanov sú obrovské. Ak nechceme, aby e, toto obyvateľstvo bolo sklamané nezávislosťou, tak tieto veci musíme mať na zreteli otázke ľudských práv, otázky práv žien, politického pluralizmu. Aj na juhu je poligamia, kupujú sa ženy, vymieňajú sa za kravy. 80 e, žien e, nevie čítať a písať. Nie je tam kultúra politického pluralizmu. Videli sme to aj vo voľbách, aj v referende, ale zároveň je to niečo vzrušujúce, niečo úžasné, čo sa tu deje. Stretol som, stretla som sa s, voj, s volebnou komisiou na juhu aj na severe. Oni chcú pracovať na zákonoch, chcú mať dobrú ústavu, chce, chcú vybudovať svoju krajinu. Pom- a oni hovoria, pomôžte nám, buďte tu a ja myslím, že tu by ste vedeli reagovať na tieto žiadosti a e, vaša návšteva, návšteva pani Georgievy a príchod e, pani Ashton toto všetko sú udalosti, ktoré sú zásadné pre túto krajinu. Strategický plán pre juh Sudánu, to žiadame po každých voľbách. Ehm, hlavne nadväzné kroky, budúcnosť e, pre túto krajinu a preto som kompletne zmenila môj text. Chcem vám poďakovať a chcem vám povedať, e, je to dobré, keď môžeme byť hrdí na Európsku úniu, hlavne, hlavne v tomto ťažkom období. Ďakujem pani De Kaiser a teraz má slovo pán Vajl na dve minúty. Predsedujúča, spoštovaný gospod komisár, Kobo 9. júna... Vážená pani predsedníčka, komisár Pibox, keď eh, v júli eh, vyhlasila nezávislosť ďalšia krajina mm, v Afrike, Južný Sudan, eh, bude uzavretá mm, kapitola koloniálneho dedičstva. My si myslíme, že po e, tomto demokratickom e, rozhodnutí Južný Sudán dospeje k mierovému riešeniu otvorených otázok a dokáže jednať s e, severným susedom a dúfam, že sa vyhne konfliktom s severným Sudánom a migrácii kvôli zdrojom rapy. Obe tieto štáty e, sú chudobné a Európska únia, Africká únia a OSN musí zohrať dôležitú úlohu pri e, tvorbe týchto štátov aj budovaní kapacity a zabezpečení pluralistického štátu aj na juhu. Toto bude výzva v časoch, kedy širší región zažíva obnovu a teraz sme na raz cestí a všetky snahy ešte neboli naplnené a sme bližšie ku kríze ako k mieru a na ktoré je násilie a Sudan potrebuje našu prácu. Mandát UNMIS misie musí byť predložený a vlády v Chartume a Dube by mali vedieť, že by mali v pokoji prijať mierotvorcov. Uh, uh, Ďakujem, pani predsednička. Komisár Pivax má pravdu. My tiež e, máme jednu z najväčších víziev pred sebou, pred EÚ, ako spravodajca pre e, budovanie národov v parlamente. Musím povedať, že toto je vynimočná príležitosť pre nás, aby sme mali partner um, k južnému Sudánu, jednému z najchudobnejších eh, štátov, aby sme naplnili eh, tieto reči skutkami. Toto je štát eh, bohatý na prírodné zdroje, ale je to tiež štát s najhroznejšími sociálnymi ukazovateľmi a mm, dieťa, ktoré sa narodí dnes v Sudáne, má vyššie možnosti umrtia v detstve ako to, že bude navštevovať školu. A potreby, ktoré mm, rozdeľujú agentúry e, zadarmo a e, pre obyvateľstvo, sa teraz predávajú na trhu. Potrebujem budovať kapacitu z dola hora, Nemajú štátnych rodníkov, e, ani administratívu, nemajú žiadnu infraštruktúru, ktorú treba pre existenciu moderného štátu. Potrebujú právny štát, dobrú vládu, transparentnosť a naše skúsenosti ako partnerov potrebujú nás pozvať a my eh, im musíme poskytnúť naše partnerstvo a vedomosti. Ďakujem, pán Deva. Slovo má pani Argentíny, z Argentíny na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. No, e, vyzerá to, že môžeme otvárať šampanské, lebo ak si obyvateľe môžu zvoliť vlastných zásobiteľov, tak to je vynikajúca správa. Tu nám však trocha radosť kalí to, že Južný Sudán e, nesie so sebou z minulosti e, dedictvo, e, ktoré trocha kalí to šampanské a tú vlajočku, ktorú by sme chceli zamávať, tiež trocha začierňuje. Severný Sudán, tam totiž Abaja padla a hoci sa vyhlasujú z obidvoch strán, že sa nenecháme provokovať, e, ono to tak v praxi nebýva. Takže mm, je to trocha skalené a e, tá medzinárodná spolupráca, e, ktorá priniesla plody v podobe referenda, vychádza na vnívoč vďaka Abai a vyzerá to na novú vojnu a to, že tam znova musia e, vojaci OSN, ktorí e, budú robiť poriadok, to je vec takmer istá a pre mňa je troška komplikované pochopiť, e, čo pomenujeme a čo nepomenujeme. Či pomenujeme fakt, že Sudan sa bude snažiť ovplyvňovať budúce referendum v Abaji tým, že bude započítavať tých kočovných pastierov, ktorí sa tam zdržavajú, alebo či ich nebude započítavať a v podstate to bude nakoniec vyzerať ako nejaká hlava 22. Jednoducho riešenie tam nebude veľmi jednoduché. Takže ak Sudán, Južný Sudán chce začať s čistým štítom, tak bude musieť vyriešiť tento problém, ale tiež napríklad mu bude potrebné e, odpustiť určité dlhy. No a druhý aspekt je, ako naložíme s bohatstvom, ktoré e, sa nachádza pod zemou v Južnom Sudáne. Um, ehm, Sudá, Južný Sudán e, by mal byť zapojený do iniciatívy EITI, ktorá sa snaží o transparentné nakladanie s nerastným bohatstvom. A my ako Európa by sme mali pomôcť tomu, aby sa v tejto krajine nezačali tieto zdroje defraudovať. A um, táto pomoc by nemala byť e, orientovaná len na juh, ale aj na sever. Treba tam podporiť e, nejaké iniciatívy na rozvoj spravodlivého obchodovania. Pani predsednička, ja sa trocha s obavou dívam na to, ako sa situácia vyvinia. Dúfam, že sa nám predsa len e, podarí oslaviť tú slobodu Južného Súdánu s tým šampanským aj to vlajočkou. Ďakujem pani Sargentini. Slovo má pani Zimmer na minútu a pol. Ja, wir schauen, glaube ich, alle mit großer Myslím, že všetci s veľkými starostiami pozeráme na tento región na svete a vieme presne, že ešte nie nezaženané nebezpečenstvo občianskej vojny a um, ešte nie je ukončený mierový proces a to nám práve um, bolo ukázané v ABA a aj tento vzniknutý konflikt je dramatický a severozudánska uh, armáda uh, obsadil ABA a 17 mm, tisíc ľudí je na uteku a mm, my vieme, že zase musíme konkrétne pomáhať a e, zasadiť sa o to, aby mm, humanitná potrebná pomoc pre občanov bola e, a pre utečencov bola rýchle nasadená a aby sme dali e, nutné prostriedky k dispozícii. A pri tejto eskalácii v Južnom Sudáne viac ako 40 ľudí je závislých od tejto pomoci a je to jedna z najchudobnejších krajín na svete a keď vieme, že NDG tu e, musia e, byť nosené, tak je nutné, aby e, tie prostriedky, ktoré rada dala k dispozícii tých 200 miliónov, bolo využitých pre potrebnú bezpečnosť a vzdelávanie a bezpečnosť v tejto časti sveta. My žiadame ako frakcia stiahnutie sa ozbrojencov a e, dodržiavanie e, mierovej dohody a e, demilitarizovanú zónu. A vzhľadom na predloženie mm, mandátu OSN my chceme, aby boli zohľadnené skúsenosti misie v Kongu. Sme sklamaní z toho, že v predloženej rezolúcii je žiadna silná požiadavka na zmrazenie e, dlhov a preverenie e, zahraničných dlhov. Ďakujem pani Zimmer a slovo má pán Belder na minútu. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel e, povedať dve veci pani Eštonovej, respektíve aj zástupcovi. V prvom rade dúfam, že vysoká zástupkynia má veľkú mienku o tom, že sudanské národy e, naložia s Abdulan Salemom e, ako majú, pretože pán Salem bol e, údajne umúčený a v Chartume bol je uväznený na neznámom mieste a treba tento problém vyriešiť. Ide o neznašanlivosť podnetenú inou, inou, iným vierovýznaním. Toto je konfliktný región. Abie sa tomu nevyhý, nevyhýba alebo nevymýka a Európa um, Európa tým, že podporuje režim prezidenta Bašíra, pácha naozaj nepeknú vec. Prezident Bašír po e, obsadení Abiej um, ukazuje, že uh, vôbec nerešpektuje medzinárodný tlak, ktorý je vyvíjany na jeho režim a nerešpektuje ani európsky tlak. Teraz majú slovo ďalší rečníci. Pán Mauro, dve minúty. Grazie, signor presidente, e grazie, signor commissario. Io... Ďakujem, pán predseda, ďakujem, komisár Rád by som sa dozal pragmatického prístupu, ktorý ste vy uviedli vo vašom prejave, aby som uvedol dve odporúčania. A pritom by som eh, chcel pochváliť prácu, ktorú do toho vložila kolegyňa DKSR pri monitorovaní referenda, ktoré, ako sa do vám bolo bola veľmi užitočná pre naše inštitúcie. Budem hovoriť o konkrétne veci. Ja som nebol prekvapený v referendum aj o výsledkom a skutočnosťou, že e, to dotržovali inštitúcie v Sudane a hlavne v tom regióne, ktorý má prečo problém. Myslím si, že je to politika Chartumu, že robia prerušovnú politiku. To je štýl, ktorý viedol k tej katastrofe, ktorá teraz je v Sudane. No dovolte mi povedať, že v rámci zahraničnej služby sme zriadili štruktúru, ktorá e, konkrétne e, rieši humanitné krízy. Ako viete, to sa malo stať predtým, než sme čelili veľkej krízy je už a má štruktúru a dobre fungovala v libyskej kríze a myslím si, že e, túto štruktúru teda teraz zmocní na to, aby vypracovala plán a predložila e, ho do výboru pre zahraničné veci a povedala, čo chce robiť a nám vysvetlila, že ako môže byť hodnota zahraničnej politiky a jej využitie pre najlepšie účely. Posledné pripomienky mám v súvislosti s Čínou. Vieme, že Čína zohrá dôležitú úlohu v Sudáne. Ja hovorím, že by sme mali mať privilegované vzťahy s Čínou. Keď sa pozrieme na rámec ekonomických zájmov, E musí vynakladať tlak na sudanskú e, vládu, aby stiahla vojska z e, hraničia mesa jej Riešenie je naliehavé, aby sa zabranila eskalácii konfliktu, ktorý ohrozuje mierový proces po referende v januári. Streba na vrtulník OSN je zbavili akt krok, rovnako ako výzva vlády v Chartunu, aby sa mierotvorci OSN stiahli po 9. júli. Prítomnosť OSN je potrebná, aby stabilizovala tento región aby sa tento konflikt nerozširoval. Zabezpečenie mierového prechodu na nezávislosť Južného Sudanu tiež si vyžaduje, aby boj proti beztrestnosti stal na eh, vrchole priorít v týchto dvoch štátoch, ktoré e, zápasia. EU by sa nemá snažiť e, uzavrieť e, potenciálne výhodné e, dohody s e, prezidentom Abavirom, e, ktorý e, musí presúpiť pred e, trestný e, tribunál kvôli e, zločinom, ktoré spáchal na e, ľudu v Darfure. Ďakujem, pán Gorens, dva minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nedávne referendum o nezávislosti Juhu Sudánu je novou érou e, politiky nového štátu a to, čo sa nedávno považovalo za vnútornú otázku Sudánu, vytvorením nového štátu sa stáva medzinárodnou otázkou. Všetky vzťahy v oblasti bezpečnosti s Chartumom sa stávajú medzinárodnou otázkou a logicky sa tu musí aplikovať medzinárodné právo. Vítame teda spôsob, akým rozliční aktéry sa ujímajú svojich úloh. Boli tu spomenuté rozličné, rozličné výzvy, ktorým bude čeliť tento nový štát. Medzi nimi poprvé je mediácia zo strany pána Embekyho, eh, prezidenta Južnej Afriky, Juhoafrickej republiky a pani eh, Rosalie Marson, eh, naša špeciálna predstaviteľka pre Južný Sudán. Vstup novej krajiny do dohôd o Kotonu sú novou možnosťou spolupráce a rozvoja vzťahov s Európskou úniou E, musíme robiť maximum, aby sme úspešne ratifikovali túto novú perspektívu po tretie e, nevyhnutnosť rozvíjať e, a riešiť obrovské problémy, ktorému je exponovaný nový štát, ktorý je ešte veľmi krehký. Aj tu medzinárodné spoločenstvo je vyzvané o pomoc. Po štvrté, prispieť na rozvoj severu, ktorý nesmieme zabúdať. A ten sa pripravuje na novú ústavu Situácia v oblasti bezpečnosti je dramatická v Darfure a je tu unilaterálna snaha vlády zorganizovať eh, referendum eh, v júli 2011 a tiež osobná angažovanosť eh, nášho komisára pre rozvoj v tejto kľúčovej fáze ten to správne pochopil, že toto je rozhodujúca etapa pre túto krajinu. Je to test odolnosti Európskej únie ale nie len pre Európsku úniu. Ďakujem, pán Görens. A teraz má slovo pán Van Dalen na minútu. Pani predsednička, ten úžasný deň 9. júla, ktorý sa blíži, kedy Južný Sudán oficiálne nadobudne nezávislosť, e, tento deň je čoraz bližšie, ale nesmieme zabúdať na to, že e, sú tam kresťania, ktorí trpia a e, tento národ, ktorý pod vedením Al-Bashíra Eh, stratil tak veľa, eh, ten si skutočne zaslúži čosi lepšie v tomto regióne, aby aj eh, sa v podstate začínajú čistky a zastupcovia OSN si tam tiež nie sú svojim životom istí. Pani Eštonová vie, že podporujeme jej politiku ochrany ľudských práv a pokiaľ ide o povstalcov v Bengházi, celkom správne E, si vybrala tú správnu stranu. A preto aj teraz by mala zaujať jasné stanovisko proti Omarovi al-Bashírovi, pretože e, boj proti tomuto tyranovi si zaslúhuje našu pozornosť. Slovo má pani Lozing na minútu im februar waren viele menschen auch vo februári mnohí ľudia aj v tejto snemovni e, mali e, veľké nádeje, ale obavy o budúcnosť Sudánu a stále oče, pretrvávajúce nebezpečie tohto konfliktu sa vnímalo rozdielne a bolo jasné, že ľudia v Sudáne potrebujú podporu a e, teraz táto situácia opäť prináša správy. A dôvod pre najnovšie udalosti sú nevyriešené problémy s prichádzajú e, svojou nezávislosťou e, juhu a tieto nemôžem vyriešiť zbraniami. Preto vítam e, nedávno dosiahnu tú dohodu s prostredkovanou Africkou uniou o demilitarizovanej zóne pozdĺž štátnych hraníc. Aj 7 tisíc mužov OSN ako mierotrovcov podľa misie MONIK môžu spôsobiť viac škôd ako osahu, ako sme videli v Kongu. Pomoc pre Sudan nesmie byť stranická, ani nesmie byť podmienená záujmy. Musí byť záujme aj ľudí v juhu, aj severu a to patrí, a platí pre materiálnu aj diplomatickú pomoc. Aby tento konflikt ďalej nebol živený, musia byť zastavené všetky dodatky zbrania a musí byť požadované uh, ukončenie um, vojenskej spolupráce a budovanie vojenských misií. Merci, euh, monsieur. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, milí kolegovia, môžeme len blahoželať k mierovému e, priebehu e, referenda o seba určení Sudánu. Južný Sudán, e, už to bolo povedané, 9. júla prehlási nezávislosť pokiaľ ide o vnútorné organizácie svojho štátu, ako aj vo svojich vzťahoch e, s Severným Sudánom, čiže tu bude e, spoločná hranica, ide tu aj o otázky ropy, je tu obrovská potreba humanitárnej pomoci, e, bezpečnosti, pomoc obyvateľstvu v núdzi a humanitárne potreby Medzinárodné spoločenstvo musí byť zastúpené a musí tu byť humanitárna schopnosť pomáhať. Musíme byť pozorní eh, voči vývoju tejto situácii, ktorá by sa mohla ešte zhoršiť. Mohla by to byť hrozba voči stabilite tohto regiónu. Je dôležité, aby rozvoj eh, na juhu Sudánu bol koordinovaný a doplnený humanitárnou pomocou Naliehavosť a rozvoj musia byť prepojené v tomto kontexte, kde štátne štruktúry sú veľmi slabé a humanitárna kríza bude pretrvávať. Rozvojová pomoc musí podporiť štátne štruktúry a zvýšiť prístup obyvateľstva k základným službám, ktoré sú e, zabezpečované momentálne mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými spoločnosťami Vývoj e, udalostí na Južnom Sudáne nesmie spôsobiť, že zabudneme za, na Darfur, ktorá, ktorý bol najhoršou humanitárnou krízou e, v dejinách. Životy ľudí závisia od humanitárnej pomoci a chcem zablahoželať k práci pána Piebalksa, ktorú pokladám za pozoruhodnú. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Hovitovi na minútu a pol. I want to strongly advocate this afternoon on the need for chcem e, dnes obhajovať potrebu, aby EU pracovali s Južným Sudanom a demokratizáciu a budovanie inštitúcií. Áno, to bude e, štát najvyššou umrtnosťou detí a s najnižším vzdelaním na svete a potrebuje rýchle pristúpenie k dohode Katonu a prístup k rozvojným fondom EU a e, zniženie dlhov, ale mali by sme byť hrdí na to, že sme prispeli k tomuto procesu a chcem zať postu kolegyne Veronik de Kaiser a EU musí uprednostniť pomoc Južnému Sudánu z jeho proces e, ústavnej e, revízie a e, zakotvenie systému viacerých strán. Južný Sudán, 9. júl je najdôležitejšieho pre Severný Sudán komplexná mierová dohoda možno je ukončená, ale jeho záväzky nie sú ukončené. Tieto násilia ohrozujú nielen Južný Sudan a chcem sa pýtať pána Pivlaxa v jeho odpovedi, aby vysvetlil, čo robí EÚ, aby bojovala proti pokračujúcemu a zhoršujúcemu sa porušovaniu ľudských práv Vrátanie od takového Hala Abdullah z mierových misí EU OSN. Ja som bol rád, že som bol prizrodený e, východného Timora, prvého e, nového štátu tohto tisícročia a dúfam, že Južný Sudan bude môcť e, naplniť svoju štátnosť, ukončiť utrpenie ľudí a zabezpečiť mier ľuďom, ktorí trpeli príliš dlho v tejto občianskej vojne. No a... Ďakujem, pán Hovejt. A slovo má pán Rinaldi na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je ťažké sledovať posledné kroky vo vytváraní tohto nového štátu a potrebujeme mierový prístup, potrebujeme zaručiť mier a musí to byť globálna dohoda. Myslím si, že udalosti e, v Chartume e, trochu ohrozujú pozitívne kroky v tomto smere a tiež 9. E, júla tu dôjde k určitým konkrétnym krokom. Juh nechce stratiť zo zreteľa hlavný cieľ, nielen nezávislosť, ale tiež vytvorenie dôveryhodných inštitúcií a rozvoj možností pre obyvateľstva, ktorých veľká väčšina je pod prahom chudoby. Budú tu zahraničné investície, ale tieto by mali byť transparentné. Myslím si, že je tu práve problém e, týchto zahraničných investícií. Bude to akýsi nový fond, kde Európska únia musí um, zabezpečiť e, silnú kontrolu a rozvoj tohto tohto krajiny. 9. júla e, Južný Sudán bude no, novým nezávislým štátom. Európska únia správne podporila mierový proces za referend, referendum na juhu, avšak je tu možná kritika. Južný Sudán musí byť životaschopným, suverénnym štátom a Južný Sudát, č, Sudán čeli obrovským výzvam. Infraštruktúra neexistuje, je tu veľké nepriateľstvo, zdravotná starostlivosť je najhoršia na svete a hospodárstvo takmer umy, úplne závisí na rope a na dovoze. Musíme rozvíjať e, Južný Sudán a Južný Sudán potrebuje podporu EÚ aj politicky, aby jej e, znamená, že prezident Bašír ešte stále sa plne nezmieril s rozdelením svojej krajiny a dúfam, že Južný Sudán dodrží svoje e, sľuby a bude prvou africkou krajinou, ktorá, sa bude, ktorá uzná e, Somalsko ako nezávislú krajinu. Ďakujem a teraz má slovo pán Angurakis na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nedávne ozbrojené strety v Abej ukázali, aké neopodstatnené boli oslavy výsledkov referenda. Znovu sme videli, že mier je na rovnakej úrovni ako vojna. Je tu teda súťaž medzi severom a juhou a je veľmi ťažké eh, dostať sa z tohto konfliktu ropa, zlato, meď a, urán, ktoré sú k dispozícii v ABA, sú vlastne zdrojom týchto stretov. Na to eh, OSN a EÚ sa tu budú priamo angažovať a vyzerá to ako imperialistická vojna. Všetky tieto zásahy v Sudáne, všetky tieto kroky boli zamerané, aby sa zabranilo týmto stretom. Ľudia v Južnom Sudáne by mali vziať osud do svojich vlastných rúk, pretože jedine takýmto spôsobom sa, snaž, sa stanú strojcami svojho osudu. Ďakujem pekne. Pána Zala, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, dámy a páni. Ako pozorovateľ som mal možnosť sledovať referendum o nezávislosti Južného Sudánu a videl som mnohých ľudí, ktorí e, prišli rozhodnúť o osude svojej krajiny. Boli tu veľké očakávania, pokiaľ ide o nezávislosť, je to sloboda od otroctva, e, desiatky tisícov ľudí, ktorí stratili svoje domovy, žijú v utečenských táboroch, e, sa vracajú naspäť do svojej domoviny. Samozrejme, že ľudia na juhu Sudánu sa chcú tešiť zo svojej nezávislosti, chcú žiť v miery a chcú mať budúcnosť, kde už nebude potrebné e, ľudí zabíjať. E, Sudan, Južný Sudan sa stane nezávislým a začiatočná pozícia tejto krajiny nie je veľmi dobrá ľudia, ktorí žijú ako nomádi, 80% je tu analfabentov, konflikt jej sa stáva vojenským konfliktom, došlo už k vraždám a zraneniam. Sú tu spory medzi rozličnými kmeňmi, napätie narastá, ľudia si myslia, že tisícky ľudí bolo zabitých v konflikte práve tu a Sudán je už teraz uh, uh, krajinou, kde je situácia veľmi uh, zlá. Južný Sudán teda vychádza z takejto zlej pozície a vzhľadom na koloniálnu minulosť e, toto tiež vývoju veci nepomáha. Európska únia vo svojej zahraničnej politike čeli veľkým výzvám. Nejde len o otázku peňazí, ale aj otázku podpory občianských spoločností. Musíme rokovať e, o tejto veci, aby sa zabezpečila bezpečná budúcnosť tejto krajiny. E, musíme zabezpečiť, aby sa splnili nádeje, ktoré ľudia majú. Ďakujem, pani Kretu, minúta. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, menej ako o mesiac Južný Sudát prehlási svoju nezávislosť, ktorá je výsledkom referenda z januára. Na nešťastie medzi tým viaceré veci neboli objasnené, ktoré sú spojené s, určeno, s určením hranice e, s rozdelením výnosov e, z ropy a ja si myslím, že je dôležité, aby sme zintenzívnili diplomatickú snahu EÚ Ceníme si vašu prítomnosť a prítomnosť vašich kolegov v Južnom Sudánu, ako je činnosti pani, činnosť pani De Kaiser. Nedávno sa situácia dramaticky zhoršila, viac ako 80 tisíc ľudí opustilo svoje domovy, čiže je tu riziko humanitárnej krízy. Moja otázka na komisára sa týka príležitosti prítomnosti mierových síl v tejto oblasti, berúc do úvahy e, včerajšie vyhlásenie OSN, kde sa uznal e, neúspech e, ich vojakov, ktorí boli pasívni voči tomu, čo sa tam stalo. Pán Desarn, pani Desarnes, ďakujem pani predsednička. Pred niekoľkými hodinami e, súdanská vláda informovala OSN, že podmienky pre návrat ľudí v okolí e, ABI e, boli splnené návrat e, ľudí za takýchto podmienok je veľmi ťažký a dlhý a je to často spojené s humanitárnymi potrebami. Preto vám navrhujem, aby Európska únia implementovala čo najskôr, e, vytvorila dozornú misiu. Podobne sme to urobili na Balkáne. Táto misia e, by sa mohla nasadiť v spolupráci s Africkou úniou a možno niektorými tretimi krajinami ukončíme chýry o e, etnických čistkách v tomto regióne. Ak sa e, dokáže takáto skutočnosť, tak je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo rýchlo konalo, pretože dráma bývalej Juhoslávie sa v žiadnom prípade nesmie zopakovať. Ďakujem. Ďakujem pani Desarnes a teraz má slovo pán Preda na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca Mnohí z nás privítali výsledok referenda o nezávislosti Južného Sudánu a tiež e, možnosť vytvorenia 54. štátu na africkom kontinente, ale teraz sa dostávame studenú sprchu a musíme sa vrátiť znova do reality a uznať, že mierové rozdelenie Sudánu je ohrozené. Vládne sily okupujú aby jej dostali sa tam 21. mája, odtedy neodišli. Násilie rastie a dokonca aj včera v Kadugali násilie e, narastalo. Ide o situáciu, kde vojna medzi severom a juhom môže vzplanúť kedykoľvek a tomuto by sme sa mali za všetkých okolností vyhnúť. My by sme mali vyslať signál sudanskej vláde a to v tom zmysle, že prítomnosť vojakov v ABA je porušením medzinárodných dohod. Treba sa vyhnúť eskalácii násilia, ktoré môže a bude viesť k strate ďalších životov. Túto situáciu treba vyriešiť v, zmysle dohody s Kadugali a ABA. A, a to e, spoločnými e, silami na pôde OSN. ak sa podarí tieto prekážky prekonať, aj vtedy zostávajú ďalšie otázky, životaschopnosti týchto dvoch štátov, ktoré by e, mali koexistovať na území bývalého juhu. Um, treba získať politickú vôľu na dialog, pretože ešte stále zostáva veľa, veľa otázok, ktoré treba doriešiť. Otázku štátnej príslušnosti, občianstva, rozdelenia prírodných zdrojov, rozdelenia územia a tak ďalej. E, treba nastoliť vládu zákona, pretože e, v súčasnosti sú ľudia zatýkaní bez akýchkoľvek dôvodov a na prezidenta Al-Bashira bol vydaný medzinárodný zatýkač a ten sa v Sudáne ignoruje. A ďalej by som e,

európska únia má príležitosť byť mierotvorcom a napomôcť stabilite v regióne a posilniť svoju pozíciu nielen ako najväčší donor na svete ale aj svoju politickú pozíciu a hlavne pomôcť obyvateľom tejto krajiny. ďakujem veľmi pekne. Euh, otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na rád by... Chcel by som vás upozorniť na to, čo ja si myslím je veľmi dôležitým faktorom. Tu na tejto pôde sa všetci tešíme, že výsledkom referenda je vytvorenie nového štátu Južného Sudánu. Ale musíme zdôrazniť, že toto je len príležitosť, pretože tento štát dnes ešte nemá základné vlastnosti štátu. Momentálne tento štát nemá štruktúru, nemá kompetentné úrady a justíciu. Čiže vytvára sa tu priestor preto, aby tu zohrávali svoju úlohu rozličné sily a mohli by podkopať bezpečnosť a mier. V tomto kontexte si myslím, že okrem toho, čo už je teraz veľmi dôležité, humanitárna pomoc, musíme zabezpečiť aj to, aby e, tu bol mier a bezpečnosť. Pani Basusku, minútu. chcem privítať vyhlásenie e, podpredsedničky komisie vzhľadom na konflikt oboch e, strán. Musíme rešpektovať vôľu oboch strán v referende. Sudán má dlhú históriu násilia a nedávny vývoj ukazuje, že sa vraciame naspäť do minulosti. Chcem zdôrazniť veľmi ťažkú situáciu obyvateľstva v konfliktných zónach. Humanitárna katastrofa sa tu pravdepodobne znovu vyskytne, ak medzinárodné spoločenstvo nebude konať. Okrem toho, toto sa stalo v oblastiach, ktoré sú chránené medzinárodnými jednotkami Dovolte mi upozorniť na potrebu poslutne, postupne odstrániť skupiny, ktoré bránia e, presadeniu výsledkov referenda. Toto, tu sa len podporujú pohyby e, rebelov a ohrozuje sa tu celkový mierový proces. Ďakujem pekne, pán Kelly. Uh, the story which we are discussing today of Sudan and my dnes hovoríme o príbehu Sudánu a Južného Sudánu a tento príbeh obsahuje e, aj celkom dobré e, časti a dobré ponaučenia, ale e, je to troška skalené tou súčasnou situáciou. My dúfame, že sa podarí presadiť demokraciu a vládu zákona a ľudské práva tak v Sudáne ako aj v Južnom Sudáne a domnievam sa, že vďaka základným princípom, Schumann, ktoré formuloval Schumann pri vzniku Európskej únie, mier, prosperita, solidarita, bude možné a, e, takéto niečo premietnúť aj v Sudáne a, e, a využiť tieto princípy aj v, vo vnútornej politike týchto dvoch štátov. Ehm, my e, by sme chceli podporiť myšlienku vytvorenia nového štátu Južného Sudánu bez vojen. Ďakujem pani Beňová, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca

Hromada severu um, spôsobila, že 15 tisíc e, ľudí uteklo a e, teraz uh, chcú spochybniť referendum a tento vývoj zastaviť, aby sa toto je naozaj grotex konanie a nie sú to len rôzne názory na vlastníctvo a prináležitosť a patričnosť ABA, ale aj rôzne e, náboženstva e, na severe sú to moslimovia a na juhu sú to kresťania, e, ktorí boli násilne spojení koloniálnymi hrami. A to referendum je možné naplniť a takisto sporné regióny

Ďakujem, pán Paška. A teraz má na záver slovo pán komisár, aby uzavrel túto diskusiu a hovoril o perspektívach. Vážení poslanci, pani predsednička, najskôr by som chcel povedať, že som vďačný za, ši- za širokú podporu v stratégiu, ktorá vám bola prezentovaná a pokúsim sa dodať niekoľko prvok, prvkov, ktoré vyplynuli z diskusie. Samozrejme, že Občania Severného a Južného Sudánu sú pánmi svojich e, krajín. Toto je zlom, e, je to nová situácia. Nedá sa porovnať s minulosťou. Áno, je tu násilie, ťažkosti, ale je to odlišná cesta. Teraz e, vidíme svetlo na konci tunela. Preto by som chcel povedať, že je to veľké víťazstvo aj pre nás – pretože sme stále podporovali tento proces politicky, našimi vlastnými krokmi a finančne. Takže je tu účasť z našej strany. E, nikdy e, sme nechceli ohrozovať e, ľudské práva či rozhodnutia Medzinárodného trestného tribunálu. Sme za dodržiavanie ľudských práv a Vysoká predstaviteľka to jasne zdôraznila a vy, vyvíja tlak na príslušné orgány. Sú tu zmeny, nie je to jednoduchý proces a my budeme v ňom pokračovať. Abe jej situácia je ťažká, ale znovu naše stanovisko, stanovisko EU bolo jasne, jasné, silne sme odsúdili tieto kroky a snažíme sa o okamžité vyriešenie tejto situácie. Bezpečnostná rada OSN rozhoduje o situácii, či by mala byť vyslaná ďalšia misia a ak sa to stane, tak bezpečnostná eh, rada o tom rozhodne, tak my to podporíme. Ja si ale myslím, že naše politické prehlásenia a podpora civilných operácií je to, na čo sa musíme zamerať. Verím, a to bolo moje posolstvo smerom k Južnému Sudánu. Neočakávajte, že všetky problémy sa vyriešia 9. júlom. Nezávislosť bude vyhlásená, budú tu diskusie a dôležitým prvkom je, že Africká únia a panel pod vedením Beckyho podporuj, má podporu oboch, severu a juhu. My silne stojíme za týmto panelom Beckyho, máme všetky dôvody veriť, že všetky ťažké otázky nájdu svoje odpovede. Teraz k dlhom je tu dlh, ktorý, ktorého splatenie si vyžiada čas a situácia v aby jej to nezjednodušuje, ale táto téma nie je zabudnutá. Čína je členom Bezpečnostnej rady a budeme sa snažiť nájsť riešenie v tejto krajine. Nemôžem teraz tvrdiť, že tu bola veľká aktivita zo strany tejto e, krajiny, ktorá je prítomná na severe aj na juhu tejto krajiny, ale je tu medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa snaží o riešenie týchto problémov. No a v neposlednom rade som veľmi vďačný za váš záujem o Sudán je to vzdialená krajina na jednej strane, na druhej strane veľmi blízka. Ak sa veci zhoršia, ak ľudia budú zomierať v Afrike, tak Európska únia nemôže zostať mimo alebo bokom a povedať, že toto je príliš ďaleko. Máme záujem o veci, ktoré sa tam dejú. A ja aj vysoká predstaviteľka sa snažíme vyvíjať snahu a podporovať ľudí v budovaní mierových mierových podmienok. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto končíme túto diskusiu. Mám tu 6 návrhov uznesení, aby sme to konkrétne uh, ukončili. Hlasovať sa bude vo štvrtok o 12. Teraz máme na programe správu pána Sela